Vážení kolegovia, budeme pokračovať v našom plenárnom zasadaní. Zápisnica zo včerajšieho zasadania bola už vydaná. Sú k zápisnici nejaké pripomienky? Ak nie, považujeme túto zápisnicu za schválenú.